Dear colleagues, good afternoon. Um, best we start um, our meeting. We have um, today two... Začneme s dnešným zasadnutím. Dnes máme na pláne dve intenzívne vypočutia. Predtým, než začneme, vám chcem oznámiť, že dnes máme k dispozícii tlmočenie z do 19 jazykov. Ako vždy je to web streamované a sme paperless E, zasadnutie, e, teda sa zo posledného zasadnutia z 8. novembra je k dispozícii online. Ak nemáte k nej námietky, tak týmto je e, prijatá. Gratulujem aj kolegovi, ktorý má narodeniny. Maybe an extra minute today. Yeah? <laughs> Vítam medzi nami eh, pána eh, Šuchu. Ako som povedala, dnes máme dva, dve krátke vypočutia na pláne, takže budeme mať iba jedno kolo otázok. Takže slovo má na úvod pán eh, Šucha a potom budeme mať kolo otázok a odpovedí. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Zdravím vás, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma opäť pozvali. Ešte raz e, sa spravedlňujem, že e, kvôli e, udalostiam v Bruseli bola zrušená moja prvá účasť tu. A za, potom druhýkrát nastúpila pani moja kolegyňa Al Kudrajri ale som rád, že sme sa už mohli stretnúť počas eh, vašej návštevy na ISPRE. Videl som sa s niektorými z vás, nie so všetkými počas tohto stretnutia. Takže eh, to, čo tu chcem hovoriť, eh, by malo by vlastne nadvezovať, malo by byť podobné ako tie diskusie, ktoré sme viedli na ISPRE. Chcel by som sa v mojom úvodnom prejave sústreďovať na tri oblasti z nich e, by som sa naviac chcel e, sústrediť na, na pohľad do budúcnosti, e, nielen na to, ako by sme sa mali poučiť, ale myslím si, že je naozaj už na čase aj zaberať sa budúcnosťou. A bolo by dobré povedať si niečo aj o pozícii ERC v rámci Európskej e, komisie a e, členských štátov. Viete, že sme výskumným, e, výskumnou službou Európskej komisie. Našim mandátom je technicky a vedecky podporovať komisiu pri príprave legislatívy, pri tvorbe ich politik. To predstavuje približne 30 našej práce a 70 predstavuje podpora implementácie legislatívy. A tu máme odlišné úlohy. Niekedy máme úlohu, ktorá je e, trošku e, regulatornejšieho charakteru a môžem uviezť určité e, príklady, ako podporujeme kolegov v, na generálnom pre agrikultúru, pre polnohospodárstvo, kde pomáhame naplňať e, požiadavky. Tam má komisia veľmi jasný mandát a preto je jasný mandát aj pre JRC e v tejto oblasti. Viete, že nič sa nemôže dať na e, trh EÚ, pokiaľ ERC e a komisia nevalidujú príslušnú metodiku. Takže máme tu mandát, máme e, schopnosť ísť a žiadať toto od priemyslu. Takže takúto moc máme v určitých oblastiach, ale v určitých oblastiach, kde komisia nemá mandát, to tak nie je. Tam máme skôr prípravnú a poradenskú úlohu. Takže budeme eh, oslavovať eh, budúci týždeň eh, výročie vzniku JRC a od teda 80. rokov, kedy sme sa odvratili od teda jadrového výskumu, sme naozaj vždy boli nezávislí, od súkromných záujmov, zájomnou občianskej spoločnosti, členských štátov. Aj v rámci komisie zohráme veľmi neutrálnu úlohu a e, takto sa správame v e, diskusiách, e, v konzultáciách a podobne. Toto isté samozrejme platí aj pre sféru emisí. Viete, že to bolo to vizionárske rozhodnutie komisie e, svojho času v roku 2000 že JRC by sa malo začať venovať tejto oblasti emisí a prvé laboratórium vzniklo v roku 2000. Od tohto roku stále rastie expertíza JRC v tejto oblasti a tentokrát e, už naozaj máme e, úroveň technologickej excelentnosti, ktorá je celosvetovo uznávaná medzi e, časom. A týmto by som prešiel k téme emisí. E, boli sme požiadaní, aj z vlastnej iniciatívy sme sa zabrali viacerými oblastiami týkajúcimi sa emisiami, častíc, ale tento e, hearing, toto vypočutie sa e, sústredí hlavne na emisie NOx, takže z tohto pohľadu začali sme našu prácu čo, pomerne skoro po tom, čo sa vytvorilo laboratórium pre ťažké užitkové vozidlá, vychádzajúc z stavu vedomostí E, svojho času sme pracovali v, e, teda v oblasti ťažkých e, užitkových vozidel. A od roku 2007 sme by to videli tento rozpor, keď sme začali s prvými výsledkami. Takže odvtedy sme neustále zverejňovali výsledky. Prvé výsledky boli zverejnené v roku 2007, hneď ako sme to namerali všade v, v Európe. Všetci mali tým potom zabezpečenú rovnakú úroveň vedomostí a údajov a potom to Eh, viedlo k tým dvom hlavným eh, správam a eh, o tých nezrovnalostiach medzi laboratórnymi testami a testami v praxi. Celú tú situáciu dobre poznáte. Na začiatku bolo dosť jasné, že je tu systemický problém. V prípade laboratórnych testov sústredili sme sa, a toto chcem dať trošku do kontextu, všetká expertiza v oblasti emisí E, spočíva z 25-24 ľudí. Jedným z týchto expertov je Giorgio, ktorý je tu so mnou. Takže je to malý tým a museli sme sa teraz sústrediť na to, čo bolo prioritou a, aký bol systemický prístup, aké bolo systemické riešenie a tým bolo nájsť e, náhradu pre obsoletený, nefungujúci e, systém, e, metodiky, a teda snažili sme sa navrhovať, e, zdôrazňovať potrebu e, e, merania emisí v reálnom prostredí pred pár rokmi sa to nepovažovalo za prirodzené, že toto by malo byť riešením. My sme sa snažili to veľmi zdôrazňovať. Až potom neskôr Eh, emisie počas eh, skutočnej jazdy sa eh, stali všeobecne akceptovanými. A tu by som chcel prejsť k poslednému bodu a tým je skutočnosť, čo sa stalo, keď prepukol tento škandál v USA, tento objav. Uh, Volkswagen versus eh, environmentálna agentúra eh, v USA, eh, tie diskrepancie, ktoré sa odhalili. Toto bol ďalší veľmi dôležitý prvok A to môžeme povedať, že toto bola taká druhá diskrepancia, alebo druhý bod, ktorý poukazoval to, že tu niečo nesedí. A komisia okamžite sa, snaži, sa snažila toho chytiť a z toho vyvstáva návrh komisie datujúci zo začiatku tohto roka z januára, e, kedy vyvstalo, že nezávislosť, transparentnosť a nezávislé overovania e, na úrovni dohľadu na trhu a typového schváľovania je chýbajúcim prvkom. A, ale to spadá do tých oblastí, kde komisia nemá mandát v decembri, aj v septembri a novembri, kde sme spolupracovali úzko s komisiou a podporovali sme eh, generálne riaditeľstvo Enterprise pri eh, tvorbe legislatívy ktorý sme vlastne nadobudli tú schopnosť hrať, zohrávať túto mm, úlohu nezávislej, eh, nezávislých overovateľov v rámci EÚ. Takže teraz je to už ukotvené v legislatívnom návrhu komisie a dúfame, že e, teda čo skoro sa budú testovať auta takýmto spôsobom, pretože máme tu túto schopnosť, môžeme od zajtra začať v prvej fáze sa môže kontrolovať 30-40 aut, o dva roky to môžeme zvýšiť až na 130 aut ročne a náklady pre európsky rozpočet zaťaž e, záťaž pre verejné, na verejné prostriedky je pomerne e, nízka, približne 9 miliónov. Takže naozaj sa môžeme e, veľmi približiť tomu, čo robí FPA momentálne v USA, pokiaľ ide o čísla. A komisia bude mať e, právomoc e, konať, ak e, by sa odhalila nejaká faktická diskrepancia. Takže môjim posolstvom pre budúcnosť je, že JRC má skúsenosti s takýmto typom práce, E, môžem spomenúť napríklad e, GMO, ale sú aj iné príklady, kde e, keď existuje mandát komisie, tak jednoducho tak to funguje, takže nie je to po prvýkrát. Robíme takýto typ práce už, nerobíme to po prvýkrát tam, kde je k dispozícii legislatíva, to nie je problém, takže môžeme začať o, okamžite a e, do dvoch rokov môžeme nadobudnúť naozaj tú plnú rýchlosť. To je všetko, čo som chcel povedať, pani predsedníčka. Samozrejme, rád zodpovedám na vaše odpovede. Je tu so mnou aj môj kolega Giovanni De Santi. Ak by ste mali nejaké osobitné e, odborné otázky, je tu so mnou Giorgio e, Martini. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by sme prešli k e, vypočutiu. E, slovo má e, pán Gizek, ako spravodajca. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem, pán Šuchá, že ste zavítali dnes k nám. Ehm, mali sme veľmi dobrú návštevu ehm, na ISPRE, kde ste odpovedali na otázky. Spomenuli sme e, to, že potrebujeme e-mailovú komunikáciu medzi ERC a e, generálnym riaditeľstvom GROW. Medzi časom už máme tieto e-maily k dispozícii. Mám tu jeden zo 17.7.2016 a tam e, sa spomína niečo zaujímavé. E-mail z 30. apríla 2012 kde ide o otázku emisí NOx e, pri teplotách pod 20 stupňov a nad 30 stupňov. že teda v tejto oblasti medzi 20 až 30 e, sú emisie najnižšie. Tu hovoríte vy o tzv. cycle meeting a e, memory effect. A e, odpoveď komisie na váš e-mail hovorí o hard cycle meeting. E, pra mne sa e, toto vôbec nedefinuje, takže sa chcem spýtať, či svojho času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 Uh, well, obviously at that time I haven't... Už samozrejme, vtedy som ešte ani len nebol v JRC, ale samozrejme viem o tomto e-maili, lebo sme ho eh, našli. Ale teda eh, máme 1,9 eh, miliónov e-mailov v JRC a samozrejme komunikácia komunikácie z, komisie s rôznymi inštitúciami je ešte bohatšia Takže e, áno, toto nie je právne definovaný e, pojem. Vzťahuje sa na rôzne veci, na rôzne prístupy, ktoré výrobcovia aut používajú. Ale v tomto e, konkrétnom aute nehovoríme o, o aute, ktoré je na trh, hovoríme o prototype, ktorý tu bol za úplne iným účelom a to za e, účelom merania emisí CO2. Čo je ešte dôležitejšie je, že um, tento, toto odhalenie k nemu nedošlo v roku 2016. Boli to, boli to tri dní, e, ak sa nemýlim, George Oprama, tri dní po tomto e-maili sa táto otázka predstavila príslušnému výboru a tieto údaje sú tiež v správe zverejnené, takže nič sa tu neschrývalo. Ale je to veľmi špecifický prípad, pretože e, e, zvýšok e, aut to boli automobily, ktoré sme si požičali z požičovní aut. A toto auto však bol prototyp, ktorý sa nachádzal vo fáze testovania. To je jasné v zásade. Pri tomto prototype ide o otázku CO2. Napriek tomu e, sa e, prišlo na to, že e, tam dochádzalo k tejto optimalizácii v prípade NOx. No a keď sú tu rozdiely medzi soft cycle a hard cycle, tak môže jednoducho vzniknúť taká, taká zvedavosť či e, sa nevytvorilo nejaké zariadenie, ktoré nie je legálne, ktoré to spôsobuje. Takže mňa len zaujíma, či nikto z vás nebol zvedavý, alebo či ste to iba zobrali na vedomie, keď ste prišli k takto e, prekvapujúcim výsledkom. Takže beriem to na vedomie. Teraz práve diskutujeme v parlamente o e, novom, novej organizácii typového schváľovania a dohľadu na trhu. Vo výbore pre dopravu sa diskutuje o Európskej agentúre, o fóre pre výmenu informácií informácií, aká je tam vaša úloha. Vidíte JRT v budúcnosti ako Európsku agentúru, e, nejakú, nejakú super inštitúciu z ISPRI, alebo ako vy e, vidíte vašu úlohu v tom, aby sa efektívne celý proces organizoval? Will... Myslím, že je dosť jasné, že z nás nebude super agentúra, ale budeme mať túto možnosť dohľadu, ako ju máme v iných oblastiach tiež. Možno v oblasti emisí to bude trošku posilnené s jasným mandátom, takže myslím, že budeme schopní takéto veci e, robiť a budeme e, mať e, túto právomoc a keď budeme mať pr- môcť právomoc povedať, toto je veľmi zvláštne správanie vášho auta, môžete to nejako vysvetliť že ak tu máte transparentnosť, ak e, tu máte právny prístup k dokumentácii e, automobilového výrobcu, jeho povinnosťou je preukázať a demonstrovať, prečo takéto zvláštne správanie auta tu je. Momentálne takýto typ prístupu nemáme a bez aktívnej spolupráce bez zverejnenia všetkej dokumentácie, ktorú e, nutne potrebujeme za týmto účelom, nemôžeme takéto niečo vyšetrovať ale myslím, že tu dôjde v budúcnosti k významnej zmene a budeme mať túto možnosť. Pán Gerbrandy, ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. A ďakujem pekne, pán Šucha, za vašu prítomnosť dnes. Chcel by som sa vrátiť k vypočutiu spred pár mesiacov s vašou e, kolegyňou. A jedna z otázok, ktoré sa tak celkom nevyriešili, bolo, že je RC vo svojich štúdiách e, prišlo na pomerne zvláštne správanie určitých e, aut, ale nenasledovala žiadna e, follow-up štúdia, nikto sa tomu ďalej nevenoval. Odpovedou zo strany ERC bolo, že sme nedostali požiadavku zo strany generálneho raditeľstva ale povedali mi, že pôvodná štúdia, v ktorej ste prišli na tieto diskriminácie, bola štúdia z vlastnej iniciatívy ERC. Mohli by ste to potvrdiť? ask uh, for clarification, what do you mean by the... Spýtam sa na objasnenie, čo uh, myslíte uh, pod uh, týmto pojmom follow-up štúdia. Bol tam jasný taký regulačný proces vytvorenia výskumu zabezpečenia výskumu vývoja. Štúdia, myslím tým štúdiu, ktorá by sa zaoberala tými e, diskrepanciami a možnosťou e, využívania alebo možnosťou existencie e, vypínacích zariadení. Už som si myslela, že výskumníci sú veľmi zvetaví ľudia a keď prídu na niečo, čo mu nerozumejú, že jednoducho budú pokračovať ďalej vo výskume, až kým nebudú tomu rozumieť. Ale očividne IRC e, tak neurobilo. Minulý, minule naša, vaša kolegyňa povedala, že jednoducho ste na to nemali mandát. Ale pôvodná štúdia, ktorá odhalila tieto diskrepancie, bolo mi povedané, že bola štúdiou, z vlastnej iniciatívy a že JRC e môže vyvíjať e, štúdie, môže skúmať bez toho, aby e, ho o to požiadali príslušné zložky komisie. Pýtam sa, či je to tak a ak tomu tak je, tak prečo ste nevyvinuli nejakú ďalšiu iniciatívu pod hraní týchto prvotných diskrepancií? Áno, my na viacerých prípadoch robíme prácu z našej vlastnej iniciatívy, aby naši kolegovia vlastne videli, pokiaľ ide napríklad o budúcnosť elektrických vozidel, možno o 10 rokov budeme mať podobnú situáciu ako teraz, ak nebudeme rozumieť, aké sú tie negatíva tie budúcej generácie elektrických vozidiel. Takže my toto robíme samozrejme, ale tu nejde o mandát. Myslím, že to je nedorozumenie. My tu nehovoríme o mandáte, ktorý by mala mať ERC, ale hovoríme o mandáte komisie. Ako som vysvetlil v úvodných slovách, možno to nebolo dostatočne jasné, podľa ja som informovaný, ako som povedal, ja som prišiel v januári roku 2014 na svoj post, ale George to môže potvrdiť, my sme nikdy nepoukazovali na skutočnosť, že sú tu prerušovacie zariadenia. Ja budem teraz citovať e, ten sumár toho workshopu z roku 2010, to znamená 5 rokov predtým, než tu bol ten škandál. A tam sa uvádza, a to je z JRC, e jedno vozidlo preukázalo vysoké NOx emisie počas typu testu 6. Toto pozorovanie pokazuje na to, že sú tu skutočne zaujímavé stratégie a v úvodzovkách prerušovanie, podvodné, podvodné postupy. Myslím, že to je viac než iba poukázanie, to je jednoducho ukázanie prstom na takéto podvodné zariadenia. Takže pokiaľ ide o IRC, e už v novembri roku 2010 už bolo úplne jasné, že sa tu niečo čudné dialo, pretože sa to označilo ako zvláštne správanie sa aut, čo ide nad rámec toho normálneho cyklického chodu. Takže prečo ste to nepreskúmali v tej chvíli, keď ste vlastne Myslím, že ste tu mali viac než iba nejaké pocit alebo poukázanie. Mali ste takmer dôkaz toho, že tu ide proti zákonu. Ak by sme boli mali nejaký dôkaz, že tu je niečo proti zákonu, samozrejme, boli by sme v inej situácii, ale tomu tak nebolo, pretože do akej miery ja teda môžem povedať, ale ja sa snažím citovať tu o úradný dokument komisie, úradné zosumarizovanie tej situácie z toho workshopu, ale vy nechcete reagovať. A ďalšia otázka je, môj kolega Kizige sa pýtal ohľadne výmeny e-mailov, poukázal na 30. apríl roku 2012 a v tomto istom e-maile vlastne tá reakcia bola, že či by bolo možné začleniť tieto výsledky vo vašej prezentácii na štvrtok, to bol 3. maj 2012, hovorili sme tu vtedy o pracovnej skupine, ktorá bola prezentovaná. Mohli by ste mi možno detálnejšie povedať, že kde tá prezentácia bola realizovaná, na ktorej pracovnej skupine? Áno, prepáčte. Tá prezentácia bola realizovaná na jednom zasadnutí RDE pracovnej skupine, ktorá bola zriadená zo strany DG Enterprise v januári 2011 na to, aby sa vyvinuli testové postupy RTE. Ďakujem pekne. Takže všetky, všetci tí, ktorí tam boli, boli informovaní o tom, čo ste našli ohľadne toho cycle beating a nových dimenziách. Dobre, ďakujem, to je všetko. Ďakujem pekne, pán Karens. Ďakujem pekne. Čím viac ideme do lesa, tým viac stromov vidíme. Otázka, kedy je RC si uvedomilo, že sú tu rozdiely medzi laboratórnymi testami a prevádzkou normálne na ceste pri osobných vozidlách, pokiaľ ide o NOx. Ako som povedal, udialo sa to, keď sme začali laboratórne testy, my sme začali vidieť určité rozdiely ešte v roku 2007. Videli ste rozdiely v roku 2007, moji kolegovia, a vy ste veľmi opatrní, keď sa vyjadrujete, povedali ste, že nevidíte nič e, nelegálne, takže budeme sa sústrediť na tie rozdiely. Roku 2007, to je už dosť ďaleko minulosti, boli sme všetci mladší, možno naše plúca boli aj zdravšie vtedy. Čo ste vtedy urobili s tým? Čo ste vlastne vtedy urobili? Videli ste tie rozdiely? Nastolilo to otázky, možno to niekoho zalarmovalo. Čo ste teda urobili? V roku 2007 sme mali prvé výsledky, ako viete, RDE ako technológia bola úplne nová pre osobné vozidla, takže sme potrebovali e, viac analýz a to bolo vlastne predmetom tých analýz, ktoré potom viedli k záverom našich analytických prác neskôr v roku 2010. Takže Mali sme tu celý zoznam vozidiel, ktoré boli otestované, opätovne testované a takisto tu bola veľmi dôležitá chvíľa, myslím, že to bol jún roku 2009, keď Euro 5 vozidla boli k dispozícii, pretože pokým nemáte nový typ vozidiel, ktoré majú možno rovnaký spôsob chovania sa, alebo či tie nové vozidla sú zlepšené alebo nie, to sa preukáže počasie. A boli tie nové vozidla, nová generácia zlepšená? Nie. Takže od roku 2007 do roku 2009, 2010 ste robili štúdiu za štúdiou, možno jednu štúdiu, neviem koľko tých štúdií a ste si uvedomili, že sú tu stále rozdiely. Teraz už rok 2010, ešte stále sme boli relatívne mladí, čo sa udialo potom. Myslím, že to je úplne jasné že tu bol ten známy workshop, o ktorom každý hovorí, bolo to v novembri, tam boli prítomné všetky výsledky a urobilo sa rozhodnutie zo strany komisie, že sa musí niečo v tomto ohľade urobiť, že tu je systemický problém, ktorý je spojený s testovacou metodológiou a táto by mala byť nahradená. A v januári táto pracovná skupina roku 2011 začala fungovať a ako som povedal, nebolo úplne zrejme v, tej, v tom čase, v tej chvíli, že naša metodika, metodológia, ktorú sme my navrhovali a ktorú sme my podporovali, že či bude akceptovaná zo strany všetkých strán, viete, že vtedy sme tu mali štyri rôzne možnosti, ktoré boli predložené a my sme podporovali jednu možnosť. A táto jedna možnosť, myslím, že to bolo roku 2014, bola nakoniec aj prijatá, ale nebolo úplne zrejme v tom čase ešte, pretože tu boli rôzniace sa názory, aj pokiaľ ide o vedeckú obec, ktoré poukazovali na to, že tu je potreba na to, aby sme sa držali príkladu Spojených štátov amerických, modeling bol ďalší príklad a boli teda štyri, takže trvalo nám dosť dlho, pokým sme urobili dodatočné testy na to, aby sme presvedčili sa o tom, že toto je ten správny prístup. A Dobre, takže v roku 2007 ste si uvedomili, 2010 ste mali veľký workshop, 2014 ste teda konečne vybrali jednu z možností, 2017 takmer, možno sa aj niečo zmení. Takže to je takmer 10 rokov. Tieto štúdia, keď, štúdie, keď sa robili, pýtal sa niekto, to sa týkalo dýzlu, prečo sa to nerobilo v prípade e, benzínu, prečo jednoducho nenastala otázka, že prečo tu tento rozdiel. Áno, keď sme si uvedomili, že sa tu môže vychádzať zo systému toho katalizátorového, ktorý funguje dobre takmer vo všetkých podmienkach prevádzkových. Keď sa pozriete do minulosti ten dôvod, prečo sme tu mali viaceré štandardy, pokiaľ ide dýzlové vozidla a benzínové vozidla, to súviselo s tým, že už vtedy vlastne zo strany legislátora sa uznala, pokiaľ ide o Euro 3, Euro 4, že tieto vozidlá potrebovali viac času na to, aby rozvinuli ten istý typ eficientného účinného systému dodatočnej úpravy. Takže ten rozdiel, ktorý ste videli, to znečisťovali ste tu naše pľúce, ale vy robíte štúdie a ne, neuvedomili ste si, že prečo by bolo treba rozvinúť ďalej diesel, keď to zabíja ľudí. To ste sa nepýtali, alebo ste sa pýtali tú otázku? Ešte raz, tie štandardy vlastne už umožňovali vyššie emisie, pokiaľ ide o vozidlá. Pán Dans? Ďakujem pekne. Ja teraz snažím sa stráviť túto otázku. Mohli by ste nám vysvetliť, prečo to nikdy ste sa nepýtali, pretože nemáte mandát zo strany komisie na to, aby ste preskúmali takéto porušovacie zariadenia, alebo pretože tu nebol žiadny dôvod, že tu boli nejaké e, prerušovacie zariadenia, pretože počuli sme od pani Alkulíry, že tu neboli žiadne dôkazy a vy teda hovoríte, že ani ten mandát nebol celkom jasný, takže čo bol hlavný dôvod? Ja si myslím, že nemali sme dôkaz ohľadne týchto prerušovacích zariadení, pretože mať takýto dôkaz, na to potrebujete plnú mieru spolupráce výrobcov automobilov alebo homologizačných úradov. Pretože prerušovacie zariadenie, tie podvodné zariadenia, to nie je nejaké fyzikálne zariadenie, to fyzické, to je jednoducho software. Nemožné, bolo to testované viackrát tu v tomto výbore, že bez plnej miery spolupráce medzi výrobcami aut jednoducho to je nemožné. To sme už počuli, to máte pravdu, to, že hovoríte, že nemali ste dôkaz, ak by bola takýto dôkaz býval prítomný, tak by ste boli robili ďalšie výskumy, pokiaľ ide o tieto zariadenia, tento software. Potrebujete mať technológiu, ktorá umožní, alebo metodológiu, ktorá vám umožní testovať a mať určité podozrenie. A že tu je nejaké zvláštne správanie sa, výsledky, ktoré sa nemôže jednoducho pripísať tomu testovaciemu cyklu, ale stále nemáte ten dôkaz, ešte stále nič neviete. Ale, ale to by bolo pomohlo v riešeniu ďalších otázok. Ak by sme boli mali metodológiu rozvinutú v tom čase, tak to by bolo pomohlo. Ale tento mandát komisie prísť a spýtať sa, e, ten mandát, ktorý má EPA, komisia tento mandát nemá. To znamená, nie je tu žiadna možnosť. Takže ide o mandát, nie ide o dôkaz. Hovoríte o mandáte. Najprv potrebujete mať mandát, potom rozviniete metodológiu na to, ako môžete tieto zariadenia testovať a potom môžete tieto veci kontrolovať. Otázka je tu, že prečo sme to nevyšetrovali. V roku povedali ste, že by ste boli sledovali tie otázky, ak by ste boli mali určité podozrenie. Avšak počuli sme tu od pána Gerbrandyho tú správu. Počuli sme o tom e-maile z 13. apríla roku 2012, ale sú tu viaceré e-maily, napríklad 15. september 2010, kde sa hovorí o zvláštnom chovaní sa vozidiel. Máme tu takisto zo 4. apríla 2008 e-mail, kde sa hovorí, kde sa konkrétne nastavuje otázka takýchto prerušovacích zariadení, takéhoto softvéru, a kde sa tu hovorí, že možno tento model dokáže jednoducho e, zachytiť tieto podvodné zariadenia, v úvodzovkách sa to tam uvádza, Prečo to nie je dostačujúca informácia pre mandát IRC, aby sa robili ďalšie vyšetrovania? Myslím, že je tam toho dosť na to, aby ste jednoducho preskúmali. Je to tam celkom jasne označené. Bolo to zaslané aj členom eh, IRC celkom explicitne. Prečo sa to nedosledovalo? Myslím, že je to úplne jasné z našich štúdí, že je tu zoznam vozidiel, ktorý poukazuje na to, že sú tu rozdiely medzi RDE a laboratórnymi testami. Myslím, že racionálne a logické reakcie na to by boli, že je tu systemický problém. E, podvodné zariadenia nie sú systemickým problémom. Nemôžete povedať, že všetci výrobcovia vozidiel klamú, ale jednoducho poukazuje to na to, že tu je takéto zariadenie nebola to úloha JRC, aby to dosledovala, pretože ako vidím, tak to nie je žiadna reakcia na to, že by sa povedalo, toto nie sú podvodné zariadenia, pretože ABC. To je nemožné, to sa vám snažím vysvetliť a myslím, že veľa ľudí sa to snažilo aj predtým, že ani EPA neidentifikovalo žiadne takéto zariadenia, iba to bolo pripustené zo strany Volkswagenu, ale bolo to pripustené po tých zisteniach tých rozdielov. To znamená, zvedavosť EPA si vyžiadala toto doznanie, ale IRC e si to nevyžiadala. Áno, ale my sme žiadali a komisia žiadala o mandát v januári. Ešte stále nemáme tento mandát, aby sme robili to isté, čo urobilo EPA. Takže je dosť ťažké je to trochu zmetočné. Hovoríme o mandáte, a dôkaze, o dôkaze k mandátu. Zatiaľ nemáme žiadny dôkaz o týchto zariadeniach, ale ak chceme preskúmať podvodné zariadenia, je to veľmi ťažké posúdiť, súdiť alebo rekonštruovať eh, veci, ktoré sa diali v roku 2010 s poznatkami, ktoré máme v roku 2016. Ak vidíte, že tu je veľká paleta vozidiel, ktoré boli testované a sú tu rozdiely tak potom vaše logické a zrejme prístupy sa uplatňujú a to je metodologická zmena. Zmena metodológie, pretože táto zmena vlastne je systemickým riešením. Pretože čo by sme boli získali z teoretického hľadiska, hoci je to hypotetické, že by ste boli preukázali, že tu je jedno vozidlo, ktoré má takéto prerušovacie zariadenie čo bolo pre nás dôležité v tom čase, že tu je systemický prístup, ktorý sa spustí, ktorý vlastne vyradí tieto zariadenia, aspoň na 95%. Ja využívam teraz tú minútu, ktorú mi narodeniny umožňujú, takže stále som zmetený, či je to mandát alebo nedostatok dôkazov. Stále sa mi to nezdá byť jasné, ktorý je ten kľúčový faktor, pokiaľ ide o tú vašu neschopnosť prešetriť to. Uvedomujem si tie ťažkosti, ktoré tu poukazujete a bolo nám toto vysvetlené veľmi detailne ale o čo teda ide? Nemali ste ani mandát a nemali ste ani dôkaz, hoci my máme tieto dôkazy vlastne v tom, v tých dôkazoch, že máte. Ja sa snažím objasniť, že nemali sme dôkazy ani príčinu, prečo by sme mali vyšetrovať podvodné zariadenia, pretože sme neidentifikovali nič také, čo by bolo poukazovalo na to, že sú tu podvodné zariadenia a preto z logického hľadiska sme sa uberali cestou riešenia systemickým riešením. A reagovať na vašu hypotetickú otázku, a keby sme aj boli mali takýto poukaz na to, že tu je takéto podvodné zariadenie, tak by sme neboli mo- mohli prešetriť to, pretože by sme neboli mali mandát a neboli by sme mali prístup k údajom, technickým údajom výrobcov vozidiel alebo homologizačných zariadení. Takže to je hypotetická otázka a hypotetická odpoveď. My sme sa uberali cestou systemického riešenia, ktoré by bolo jednoducho vyradilo takéto podvodné zariadenia, pretože pre nás bolo dôležité, máme 20 ľudí, Máte milióny výskumníkov v Európe, všetko bolo zverejnené v roku 2007 moja otázka je, prečo nikto nezistil, že sú tu takéto predúčovacie zariadenia, keď je to také jednoduché. Ja mám pripomienku. Môžeme 30 sekúnd si e, zobrať, aby sme zaspievali Sebovi? Narodení nám. No, nevieme spievať, hovorí pani predsednička. Pani Meissner. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po nemecky, takže nech sa páči, môžete si nasadiť sluchátka. Áno, takže ešte raz už ste povedali predtým, že váš mandát je, aby ste podporovali vedecký komisiu a komisia vás. Pri vašej práci to je dobre, že komisia má takúto podporu, ale teraz pokiaľ ide o nás, je tu otázka, že keď komisia má dohliadať nad dohodami a zákonmi, a od roku 2007 sme tu mali zákon ohľadne NOx a ohľadne emisí, a keď vy ste teraz zistili, v roku 2010 ste povedali, že tu bol tento workshop, kde všetko bolo predložené na stôl, čo vlastne od roku 2007 ste zistili, Nebolo to teda tak, že komisia možno mala byť viac pozorná, zbystriť pozornosť, povedali ste skutočne všetko komisia. Aká bola vlastne reakcia komisie? Boli tam aj členské štáty, ak áno, ktoré ako reagovali tieto na tieto správy, že vy ste zistili, že tu niečo jednoducho nie je správne, pokiaľ ide o implementáciu zákona z roku 2007. Myslím si, že všetky tieto zistenia, ako ste správne povedali, v rámci tých dvoch mesiacov, pokiaľ ide o vytvorenie tejto skupiny na riešenie tohto problému, tie výsledky boli také, že máme ten nový regulačný rámec, ktorý berie do úvahy RDE ja si myslím, že my vlastne sme z celosvetového hľadiska pioniermi tejto metodológie. Sme prví na svete, ktorí to majú ako súčasť regulačného rámca a ja si myslím, že my v rámci IRC sme v tejto oblasti robili dobrú prácu a myslím, že komisia tiež robila dobrú prácu. Ale Prepáčte, ja som sa nepýtal, či komisia robila dobrú prácu, ale pre nás nie je zrozumiteľné, že komisia má dohľadať nad plnením zmluv na všetkou legislatívu roku 2010. Ste ju informovali, že e, ako vedeckého orgánu, tak povediac, poradenského orgánu a povedali ste, že tu niečo nie je správne a jednoducho nič sa v podstate bezprostredne neurobilo. Tak to pre nás nie je zrozumiteľné. A ďalšia otázka a robíte tu rozlišovanie medzi podvodnými zariadeniami a podvodnými stratégiami a povedali ste, že v roku 2010 ste už našli takúto podvodnú stratégiu. Nebolo by to dostatočný dôvod na to, aby ste varovali komisiu, že treba jednoducho sa musí urobiť, musí sa niečo zmeniť, pretože to stratégie, tak potrebujete iba nástroj na to, aby ste našli takéto podvodné zariadenie. coming back uh, coming back to the uh, famous... Uh... Keď sa vrátim k tomu, k tej známej definícii, alebo vyjadrenie tej stratégii s otáznikom v rámci toho sumáru novembrového zasadnutia, by som iba doplnil, že v tom prípade my sme poukazovali na dve benzínové vozidlá, ktoré boli testované v teplote minus 7 to je jeden z testov, ktorý vlastne predpisuje súčasná legislatíva. Ale súčasná legislatíva neoč- nevyžaduje meranie emisí NOx pri minus 7. Jednoducho nie je žiadny limit pre emisie NOx v teplote minus 7. Čo sme teda našli, je, že tu bolo vozidlo, ktoré preukazovalo rovnako ako aj iné vozidlá, že tu boli rozdiely, pokiaľ ide o emisie, ktoré sme namerali pri teplote 20-25 stupňov, pokiaľ ide o NOx, a čo treba namerať pri minus 7 teplote. Toto pravdepodobne je jeden zo spôsobov, ako sa dajú tie emisné limity dostať, ktoré sú vlastne počakávané iba pokiaľ ide o iný druh vozidia. Takže takisto by som chcel povedať, že tieto špecifické vozidlá preukázali takéto správanie sa pri vysokých emisiách iba v tej chladnoštátovej fáze, čo je jedna z výnimiek, ktorá je predpísaná zo strany legislatívy pre akceptáciu podvodných zariadení. Takže v tomto prípade sme skutočne nemali žiadne podozrenie a bol to signál, že niečo bude musieť e, byť zavedené, pokiaľ ide o emisie NOx pri minus 7. Ďakujem. Ďalšia otázka. Povedali ste, že ten, tie zariadenia, že to sú software. A takisto ste povedali, že ani EPA neidentifikovalo takéto zariadenia. Je to nemožné pre vodcov identifikovať takéto podvodné zariadenie? Je to vôbec možné identifikovať to? My sme to nikdy neurobili, nepodarilo sa to, ale my sme teraz v procese rozvoja metodológie, ktorá by istým spôsobom umožnila identifikáciu podozrení, podozrivých vozidiel a potom sú tu ešte a vraciame sa k tej otázke legislatívy a legislatívnej právomoci pre orgán alebo grémiu robí niečo takéto vo chvíli momentálnej, ak je tu podozrenie, tak jediný úrad, ktorý má možnosť, je to homologizačné homologizačný úrad daného štátu, ktorý môže od výrobcu žiadať vysvetlenie, prečo používate túto stratégiu na ochranu vašho motora a môžete e, vyargumentovať, vysvetliť, opodstatniť a dáte nám technické údaje, informácie ohľadne toho, že prečo je to tak a prečo to tak funguje. A potom tento orgán, ktorý je vlastne orgánom, ktorý na to má právomoc, môže posúdiť, či ide o podvodné zariadenie, alebo či ide o právnu stratégiu na ochranu motora zo strany výrobcu. Ale bez tohoto, bez kompletnej technickej dokumentácie a nie je tu žiadne prepojenie medzi vami a národnými homologizačnými úradmi? Veď oni takisto sú informovaní o tom workshope. Áno, samozrejme, všetci boli informovaní. Ako som povedal, v vedeckých publikáciách roku 2007 v správe formálnej z našej strany z roku 2010, 2011, 2013 a bolo to prezentované na tom workshope, kde všetci boli prítomní. Ale follow-up zo strany komisie mohol byť iba na základe legislatívnej e, regulačnej báze. Pani Kiliono. Ďakujem pekne. Páni, mohli by ste nám teda povedať ešte raz, porozumela som tomu správne, že v roku 2010 ste zverejnili správu, Takisto ste komisii povedali, že e, sa niečo deje, ale nepovedali ste nejaký špecific, o nejakom špecifickom incidente. Následne ste hovorili, že budete s komisiou úzko spolupracovať. A v všetkých týchto diskusiách sa nám uh, jasne ukázalo, že ktokoľvek na tomto pracuje v, vo JRC je buď neutrálny, ak sa objavia problémy, e, uvedomí sa o tom verejnosť, pretože inak by sme boli totiž zavádzaní. Prečo sa to dialo v 2013? prečo sa takáto vec e, nez, nezverejnila. A tiež ako si môžeme byť istí, že úprimne e, konáte neutrálne. Mohli by ste mi upresniť, čo e, nebolo zverejnené? Pretože my sme vám poskytli dlhý zoznam všetkých publikácií E, od roku 2007. Čo podľa vás nebolo v 2013 e, zverejnené? Ja som to nepochopil. Ei vaan, mitä oli pielessä, kun te olette jul... Uverejnili ste materiál, ale nič sa neudialo. Čo sa stalo? Že sa nič nedialo. čo sa udialo s informáciou, pretože nič špecifického sa neudialo. Well, uh, I, I don't think that nothing happened. Nemyslím si, že nič by sa nebolo udialo. Po uh, workshope v roku 2010 sa vytvorila skupina na zavedenie novej metodológie založené na emisiách ja v reálnej prevádzke. To sa začalo v januári 2011. A keďže táto e, skupina mala problém prijať na prvej úrovni túto metodológiu, potom nás žiadali, aby sme pokračovali s upresňovaním metodológie a to viedlo k našej štúdii uverejnenej v roku 2013 a hneď v roku 2014 po prijatiu prvého regulatórneho balíčka. To bol logický následok dôkazov, ktoré boli nasledované krokmi. Nämä feikkauslaitteet na stretnutiach sa jasne ukázalo, že sa využívali tieto prerušovacie zariadenia. Máme z toho vyvodiť, že nikto si neuvedomil, že sa používajú prerušovacie zariadenia. Nikto si e, neuvedomil, že sa používali e, prerušovacie zariadenia, neboli tu dô, e, dôkazy. Všetky tie e, veci sa zvalili na metodologické problémy a myslím, že technicky a vedecky sa dokázalo, že metodológia bola veľmi zlá a bol tu systémový problém. A ten systémový problém začal e, skupina ho začala riešiť a to viedlo k viacerým balíčkom legislatívy, ktorá má zlepšiť dramaticky situáciu. Toto tvrdím. EÚ vo svete je priekopníkom s takýmto postupom. A naši, náš je príklad teraz nasledujú i iný Pán Turmes. Just a second, just a second. Oh, It's a very point brief of point of order. Len taká mm, mm, krátka procedurálna poznámka. Vy ste odpovedali že 4. mája sa táto štúdia prezentovala v pracovnej skupine na základe prehľadu z komisí 24. maja bolo jediné stretnutie, takže 3. maja 2012 to bola iná pracovná skupina. Možno e, by ste mohli vysvetliť, aká pracovná skupina bola toto. And um, sorry, but uh, I do not have in mind all the dates of the meetings. Ja si nepamätám všetky uh, stretnutia a dátumy, to môžeme preveriť. Dajte nám tú informáciu, prosím, pán Turmes. Pán Šucha, vo vašej odpovedi e, hovoríte, že publikácia verejnej správy má vnútorný revízny proces. Sú tu k tomu e, mailové komunikácie v tomto internom eh, revíznom procese medzi IRC a generálnym riaditeľstvom eh, Enterprise? Eh, sú nejaké zápisnice, nejaké maily? Áno či nie? Existujú maily? Všetky e-maily, ktorých sa to týkalo, sme vám poskytli asi 300 rôznych dokumentov. Neviem, aké e-maily sa týkajú tejto štúdie. My sme nedostali ani jeden mail. K diskusii o správe JRC z roku 2010. Nechcete nám snad tvrdiť, že nie je tu jediný mail. A v deviatej vašej odpovedi čítame, že testovanie sa dialo v 2009 e, a výsledky boli e, v roku 2010 na začiatku. Čo sa stalo medzi začiatkom 2010 a novembrom? Ani jeden mail medzi ERC a DG Enterprise? Pán Martini, prosím, povedzte mi. I can just reply this. Uh, I can... preverím to s kolegami, kto e, navrhoval tú správu. Nie. Sú tu veci, jedna vec je tá správa a bolo by dobré, keby sme vedeli, kto robil tú správu. A druhá vec, vy ste boli súčasťou testovacieho týmu. Kto bol vašim partnerom DG Enterprise? Bol to pán Steininger alebo kto? Ja som nebol v testovacom týme som sa zaoberal vtedy inými štúdiami. V kopii som nemal, nebol som v kopii žiadneho mailu. Tak pán Šuka, máte e, testujúci tým vierce, e, zdieľajú výsledky e, z DG Enterprise a DG Clean, DG Envy. A vy nám tvrdíte, že k tomu nie je jediný mail? my sme položili následovnú otázku. Všetky písomné, formálne a neformálne maily a listy medzi riaditeľstvami a JRC v rokoch od 1. januára 2009 do 31. 2011 nemáme jediný mail. Január 2010, november 2010. Tieto maily blokujete. To už nebudeme akceptovať, že nedostaneme maily, ktorí by dokázali, že DG Enterprise a jej predstavitelia, úradníci, nechceli, aby IRC e, robilo to, e, o čo ho požiadali. E, klamete. Je tu v septembri mail, kde sa nikto spýtal, požiadal o ERC. Prečo nerobíme žiadne testovanie, ktoré robili Američania, ktoré robilo JRCT ten, e, toto leto s tými autami, kde sme vedeli o prerušovací zariadenia. Každý vedel, že boli prerušovací zariadenia. Vaša zodpovednosť, pane, je dať nám tieto maily. A klamete, keď hovoríte, že máme všetky maily. Očividne ste dostali všetky. Ako som spomenul, JRC robí 1,9 miliónov me- jediný mail k tej správe ani k výmene e, medzi JRC a DG Enterprise. To nie je presne normálne. For that, why do you not send us these mail? Vy ste zodpovední. Prečo nám nepošlete to, to maily? Chceme ich i na prevádzkovej operačnej aktívnej úrovni. Pani predsednička, toto predsa nie je korektné. Uh, My sme poslali dnes ráno extra mail, kde si žiadame tieto maily. Je to prebiehajúci proces, komisia tvrdí. Komisia odpoveda, že hľadajú Komisia má stratégiu, ktorá je nasledovná. Máme vypočutie, nedostanem relevantné maily, to je piatý hearing, kde máme predstaviteľov komisie. Nedostaneme relevantné maily pred príchod, prídu, my ich nemáme, tie informácie. Potom tie maily dostaneme dnes večer o 17. To je tá stratégia, celkom nespravodlivá pre výbor, ktorý by mal vyšetrovať Pán eh, Šucha má kľúčovú úlohu v tej stratégii komisie nepustí nás k tým mailom. Eh, asi som nie jediný poslanec, ktorý si je presvedčený, že takéto zavádzanie trvá po celé mesiace. A vy, pane, máte v tom kľúčovú úlohu v bránení týmto informáciám. Nemám jediný mail k tomu, čo poviete. K tomu vám poviem, pán Turmes, ako organizácia, ktorá má poskytovať dôkazy, tak rád by videl dôkazy preto, čo tvrdíte. Nie ste v spoločnosti, každý si hovorí, čo chce bez dôkazov. Ak je nejaký dôkaz, že niečo blokujem, ja som dal inštrukcie vierci ľuďom,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 Pracujeme na tých eh, zložkách. Zrýchlime naše úsilie, aby sme ich dostali. You know, you know very well, Mr. Turmes, that I do everything. Vy dobre viete, pán Turmes, že robím všetko, čo sa dá. Stretám sa s komisiou, kde som veľmi rozčúlená. Dostávame informácie, vystupňujem opätovne naše úsilie. Pani Evi. Grazie, prezidente. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem za vaše svedectvo dnes na tomto výbore. Ja osobne si myslím, že stratégie vytvorené eh, na teda zamezenie tomu chaosu, eh, tie boli vyvinuté viac určitými členskými štátmi a nie tak komisiou, pokiaľ ide o celú túto záležitosť. A to samozrejme vedie k tomu, e, že ste nejakým spôsobom zainteresovaní. Ale chcem sa spýtať, podľa vás tá myšlienka, ktorá tu už e, je pár rokov, teda vytvoriť e, reálne testy počas, cestných, za cestných podmienok. Nemyslíte si, že to už je také náboženstvo? taká snaha vidieť e, tu nejaké riešenie pre problém, ale zároveň e, je naozaj dôležité, aby sa skutočne e, zmenilo to, aké autá chodia po cestách. To si budeš vyžadovať ešte veľmi veľa rokov, až potom sa bude môcť naozaj zmeniť kvalita ovzdušia. Nedalo by sa E, inak e, na iné opatrenia myslieť v rámci politik, ktoré príjmate, ktoré, nad ktorými uvažujete v rámci výskumu a vývoja. E, nezaoberáte sa nejakými inými víziami, ktoré by bolo možné zrealizovať už okamžite a podelili ste sa o tieto s komisiou a s členskými štátmi. Uh, Všeobecne panuje zhoda že tak, toto testovanie za reálnej prevádzky je najlepšie. Technologický vývoj napreduje a to sme sa snažili demonstrovať e, e, členom výboru EMIS pri návšteve IRC, že je tu nová generácia vozidel, elektrické vozidla, kde emisie nebudú problémom, ale sú tu iné ďalšie problémy, bezpečnosť, otázky a tak ďalej, ktoré súvisia s autonómnymi vozidlami a súčasne je tu vývoj v oblasti senzorov. Už teraz je tu, sú tu stovky senzorov zapracovaných do vozidel. E, rozvíja sa internet vecí a táto metodológia, ktorá sa zavádza o pár rokov, tá technológia, nehovoríme o 10 rokov, pretože rozvoj je taký rýchly a miniaturizácia je taká rýchla, že budeme vedieť nasledovať takmer každé vozidlo na cestách. Táto kvantitatívna eh, dimenzia bude eh, prinášať nové dimenzie do dozoru nad trhom screeningu. A toto podľa mňa je, udeje sa to, nemám presné čísla, dátumy, určite nie viac ako 5 rokov budeme vedieť sledovať oveľa viac e, vozidiel, nie 130 ako kapacita, ktorú hovoríme o testovaní. Určite to prinesie e, zmenu paradigmy. Posledná otázka, na ktorú ste presne e, neodpovedali, keď som ju položila pred chvíľou. Možno som sa na začiatku trošku stratila, keď som prišla neskôr zasadnutie úloha, ktorú by ste mohli zohrávať pri formulácii nového návrhu v oblasti homologizácie automobilov, e, samozrejme vrátanie e, vašej úlohy, pokiaľ ide o dohľad na trhu. Mohla by to byť úloha, ktorú by ste už mohli začať formulovať dnes, aby to e, riešilo aktuálne problémy v oblasti dohľadu e, nad trhom. Ďakujem. So I mentioned that uh, what we can If, if get... Už som spomenul, že keď budeme mať mandát, ktorý ešte nemáme, môžeme tak urobiť zajtra. Začať analyzovať, mer- merať emisie až do 130 e, vozidel od dva roky. Teraz je tu zmierovacia úloha komisie v tomto procese, v terejšej legislatíve. My vieme urobiť ešte viac, e, spolupracovať e, s orgánmi, poskytovať naše vedomosti pri zlepšovaní ich úlohy. Nemáme však regulačné e, právomoci. Je to dobrovoľné. Máme tu zo pár žiadostí o použitie našich e, dobre rozvenutých e, kapacít. Toto vieme urobiť v terajšom e, legislatívnom e, rámci. Dúfame však, že tento rámec sa čo skoro zmení a my začneme skutočne e, pracovať pri zvyšovaní transparentnosti. A to je totiž dôležitý e, element legislatívy. Týmto končíme otázky tohto vypočutia. Chcem sa ešte vrátiť. Mám tu informácie k tým mailom. Budeme písať, ale keďže komisia je tu zastúpená dnes, Ak je to pravdou, je tu medzera v informáciách sa určité obdobie. Je to minimálne zvláštne. Chápem, že e, nejaký čas to trvá, ale malo by to byť systematické, nemôže tu byť mezera tohoto obdobia. Opätovne to písomne idem špecifikovať, ale všetci ste tu prítomní, takže by ste sa na to mohli pozrieť čo najrychlejšie Určite to bude nejaké e, písomné dotazovanie. A ďakujem vám v každom prípade za vašu prítomnosť. Ďakujem. Poprosím ďalšieho hostia. Mr. DeSanti, I immediately give you the floor to do some introductions and then we go to the... To Poprosím vás o eh, vaše hm, úvodné slova a potom by sme prešli do eh, fázy otázok a odpovedí. Nech sa páči, máte slovo. Dámy a páni, ďakujem, prejem príjemné popoludnie. Eh, budem stručný, zhrniem len tak to, čo sme povedali, čo som už spomenul, keď niektorí z vás navštívili z v júli. trošku zosumerizujem našu prácu a teda v prvom rade chcem povedať následovné. Misia inštitútu bola a do najväčšej možnej miery e, z výskumného pohľadu e, podporiť e, vývoj politík na komisii Digigrow. Grow, klíma, DG Energy. Toto sú generálne riaditeľstva, ktoré sme často podporovali, napríklad aj v prípade Euro 5, 6 pre e, e, ťažké užitkové vozidlá. Toto teda bola naša úloha. Potom sme sa začali v posledných e, rokov 90. 20. storočia a prvé laboratórium začalo fungovať v roku 2000. No a potom sa znela otázka, či by nebolo možné v Európe replikovať to, čo je v USA, mať teda nezávislý zdroj údajov, na základe ktorých by bolo možné vyvíjať legislatívu. Takže toto bol začiatok mm, vzniku nášho laboratória. To začalo pôsobiť v roku 2000 a potom sme začali spolupracovať s kľúčovými aktérmi eh, v oblasti tvorby politiky Začali sme sa teraz zaoberať návrhom smernice eh, Euro 5. Sústredím sa hlavne na tuhé častice. V tom čase tieto eh, častice sa zdali, že predstavujú ten hlavný problém v prípade dieslu. A potom sme v roku 2003 pokračovali, tiež sme sa za, začali zaoberať PMS pre e, teda nákladné automobily. Chceli sme to, takisto vyvinúť aj novú Euro 6. Takže PEMS pre Euro 6 a TM e, pre auta. No a potom v roku 2005, keď sme dokončili prípravu Euro 5, e, nás generálne riaditeľstvo pre životné prostredie požiadalo, či by sme nemohli e, začať s testovaním emisí v praxi, pretože merania v Európe E, vlastne ešte e, nezaoberali e, takomto, takouto možnosťou. Takže sme začali od nuly vyvíjať technológiu, ktorá E, vychádzala z týchto prenosných e, e, meracích systémov pre auta. Trvalo to niekoľko rokov. Museli sme najprv začať s nákupmi, vyvíjať tie správne meracie zariadenia. A v roku 2007 sme teraz začali našu činnosť s autami, ktoré boli v dispozícii Euro 3 a Euro 4. A potom sme začali merať Euro 5, ako náhle boli k dispozícii na trhu čo bolo viac menej v roku 2009. Ako už povedal Vladimír, Našu eh, eh, kampaň sme naozaj skončili v roku 2010 alebo koncom roku 2009. V roku 2010 sme boli pripravení začať eh, s analýzami, vstúpili sme do dialogu s kolegami a mm, uvedomili sme si, že je veľmi dôležité informovať vedeckú komunitu, členské štáty, rozhodovateľov o tých diskrepanciách, ktoré sú medzi laboratórnymi testami a meraniami na cestách. Zorganizovali sme workshop a na základe týchto jasných dôkazov sme vytvorili pracovnú skupinu pre e, meranie emisí e, skutočnej jazdy. E, to sa začalo v roku 2011, potom to vyžadovalo dva roky, než e, sme e, teraz sa dostali na tú správnu cestu, lebo boli e, pôvodne tri metódy, ktorými sa zaoberali členovia tejto pracovnej skupiny. Takže v oktobri 2012 sme sa napokon rozhodli, E, sledovať tú e, líniu, ktorú sme navrhli, pretože napokon sa všetci zhodli na tom, že toto je jediný spôsob, ako e, merať skutočné misie na cestách. Inak by sme sa museli vrátiť do laboratórií, či kam akoľvek to chcete volať, ale neboli by to e, merania naozaj počas jazdy na skutočných cestách. Vypracovali sme teda návrh e, E, iba preto, že sme e, vlastne sa konečne rozhodli, akú metodiku treba používať pre e, vyhodnocovanie údajov. Takže opäť, keď sa rozhodnete niečo urobiť predtým, než získate potrebný konsensus, aby to prešlo procesom zhodnutia, musieť vyžadovať to určitý čas. Takže celkovo to trvalo 4 e, roky, než sme prišli k prvému e, návrhu. Hlasovalo sa o ňom potom v máji 2015. E, Takže toto je viac menej chronológia toho, ako sme postupovali a potom, čo sme urobili v spolupráci s rôznymi zainteresovanými stranami E, sme pracovali ďalej, až sme sa dopracovali do aktuálneho momentu. Trošku bližšie to popíšem. My sme veľmi hrdí, e, že sme vyvinuli najlepšiu možnú metodiku e, na meranie v budúcnosti reálnych emisí. Korea, Čína, a teraz aj USA sa rozhodli prijať presne túto istú metodiku. Takže z môjho pohľadu sme prijali správne rozhodnutie nestrácať už ďalej čas, ísť e, tou istou cestou dynamických testov, pretože to čo, e, to, čo, čo by to znamenalo, by to boli dynamické testy v laboratóriu. Takže je to revolučné a to je veľmi dôležitý rozhodujúci krok pre budúcnosť. Takže v budúcnosti bude oveľa ťažšie pre každého nerešpektovať emisné štandardy, ako by tomu bolo, keby sme e, tu mali inú legislatívu. Takže pre mňa e, tieto Real Driving Emissions sú veľmi dôležitým rozhodnutím Komisie aj členských štátov. A uh, už za chvíľočku skončí, by sme mohli prejsť k tomu kolu otázok a odpovedí. A musím povedať, že to, čo chýbalo v Európe, a čo teraz naozaj potrebujeme, je veľmi silný dohľad e, nad trhom stratégia a e, program v tejto oblasti. Keď porovnáte USA s Európou, môžete hovoriť o štandardoch, viac menej sú ekvivalentné, ale rozdielom je, že v USA majú veľmi silný, pevný mandát pre PH, e, pokiaľ stratégiu a program dohľadu nad trhom. Tomu tak v Európe nebolo. S novým rámcom typového schváľovania e, sa to mení. Identifikovali sme aj e, dôležitú e, potrebu že tu potrebujeme mať silnú, sil, silnú, silný dohľad nad trhom. Dôležitá je samozrejme implementácia na to, aby sme to správne implementovali. Musíme tu mať veľmi silný politický mandát, kontrolovať emisie, musíme mať kompetentných ľudí, pretože môžete popisovať, čo len chcete, ale ak nie ste extrémne kompetentní, tak je veľmi e, e ťažké v tejto oblasti viesť e, technický dialog so zainteresovanými stranami, s výrobcami. Potom ste stratení. Takže potrebujeme jasný politický mandát, jasné kompetencie, a transparentnosť. Takže jediný spôsob, ako sa dostaneme e, vpred, a návrh komisie ide týmto smerom, e, je mať tu fórum e, ľudí pre typové schváľovanie, v rámci ktorého by sme mohli zdieľať skutočné údaje, nielen nejakú kvalitatívnu správu, ale naozaj skutočné údaje. A na základe toho by sme pochopili, že niečo nefunguje a keď niečo nefunguje, aby sme mohli ísť hĺbšie a aby sme sa dopracovali k nejakému riešeniu, ktoré buď akceptujeme alebo nie. Takže toto e, bude predstavovať ten rozdiel. A na záver, myslím, že JRC to, čo vyvinulo, má veľmi e, dobré schopnosti takúto úlohu zohrávať. Máme laboratórium, máme kompetencie, aj medzinárodnú reputáciu. Takže ak sa rozhodnete ísť e, týmto e, riešením, môžeme to implementovať hneď od zajtra. Mr. Thank you, Madam Chair, and, thank you, Mr. for your uh, strong statement. Ďakujem, pán DeSanti, aj za vaše uh, jasné uh, teda záväzky. ja by som sa sústredil nie na právne aspekty rušiacich zariadení, ale na to, čo by som nazval neracionálne správanie automobilov počas testov, obzvlášť na cestách. Vy ste totiž od, od roku 2007 prišli na to, že auta sa nesprávne, e, zvláštne neracionálne správajú e, v testoch, laboratóriu e, v porovnaní s testovaním počas jazdy. No a z ale vy ste to komunikovali aj e, DG e, Enterprise, ktoré bolo zodpovedné za legislatívu v tejto oblasti? My máme pocit, že oni boli tak trošku hluchí pre toto posolstvo. Veľmi, veľmi jasne chcem povedať, čokoľvek robíme, robíme v plnej spolupráci so všetkými zainteresovanými generálnymi riaditeľstvami. Takže, ako som povedal, začali sme s týmto e, výskumom pre NOX, pretože sme mali jasný mandát zo strany DG, e e generálneho riaditeľstva pre životné prostredie z augusta 2005. Takže Môžeme, e, e, my vždy diskutujeme e, so všetkými príslušnými tie výsledky, ku ktorým sa dopracujeme. Takže aj DG Enterprise bolo plne informované. Dobre. A moja druhá otázka sa sústredí na veľmi pomalý proces vyvíjania testov z reálnych jazdných podmienok vy, e, prečítali sme si e, v zhrnutí, že tento e, test mal byť k dispozícii do roku 2012, teda za dva roky vašej práce. A čo nefungovalo, keď to trvalo o toľko dlhšie? Jeden z dôvodov je, že dva roky trvalo len uvedomiť si, že metóda PEMS je tá najsprávnejšia. Môžete k tomu povedať niečo viac? Áno. Úplne s vami súhlasím. Nuž, ale e, toto je reálny svet v tom e, zmysle, že sme začali spolupracovať a možno to bude môcť lepšie vysvetliť. My sme začali v, roku, v januári 2011, e, vtedy boli k dispozícii štyri rôzne metódy a my sme e, museli vyselektovať tú správnu, ktorú budeme nasledovať. E, bolo tam PEMS, modelovanie, ďalšia metóda, ktorá kopírovala viac menej to, čo v tom čase existovalo v USA, potom uh, uh, náhodný cyklus. A bolo ťažké uh, získať nejakú väčšinu. Takže hm, pracovali sme dosť dlho na konsenze. A medzi účastníkmi bol zastúpený aj priemysel. Veľmi často je viac než 50 účastníkov z priemyslu. No neviem, či majú viac než 50 ale boli tam aj mimovládne organizácie, teda výrobcovia automobil, komisia. Neviem, koľko predstavujú e, automobiloví výrobcovia. No ale opäť eh, potom sme eh, diskutovali, no a, pot, a na, nakoniec sa vyselektoval ten e, správny prístup. Takže veľmi dlho sme museli diskutovať o tých istých témach na viacerých e, zasadnutiach za sebou, takže naozaj to aj z politického pohľadu bolo veľmi zložité. Politicky e, my hovoríme o technickom výbore. Tí, ktorí boli prítomní na týchto zasadnutí, mi povedali, že bolo dosť jasné, že priemysel vedome spomaluje ten proces. Súhlasíte s týmto pohľadom? A povedzme, že sme čelili mnohým diskusiám na mnohých zasadnutiach. E, keď e, znovu sme sa určite museli venovať, znova sme ich museli otvárať, e, stále znova a znova sme museli sa vrácať k témam, o ktorých sme si mysleli, že už sú objasnenia a dokonca na ktorých sme sa už zhodli. A to, že sa nerobili zápisnice zo strany komisie, bolo tiež súčasťou tohto spomalenia. Nie, my sme zaznamenali všetky diskusie, všetky závery. A keď eh, tam ideme, tak jednoducho nemôžeme nepočúvať ostatných. Takže boli to zložité diskusie. Ja si myslím, že sme eh, mali veľké šťastie napokon, eh, že sme presvedčili ostatných, že naša metodika je jedinou naozaj nezávislou nejakých laboratórií, údajov o automobiloch a podobne. A toto je naozaj e, veľký prínos, jediný veľký prínos, ktorý sme e, z tohto celého cvičenia získali. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán Desanty, že ste dnes prišli medzi nás, aby ste odpovedali na naše otázky. Pán e, Šucha práve nemohol odpovedať do detajlov na moju otázku, lebo v danom čase nebol ešte nepôsobil ešte v IRC. E Vy ste e, v roku 2012 e, tam pôsobili, máte tie e-maily k dispozícii. Ja sa vzťahujem na tie e-maily, ktoré máme k dispozícii my, ale ako Claude mes hovorí, bolo by dobre, keby sme ich mali v celistvosti k dispozícii ale ak by tu bol politický mandát určité eh, e-maily nevydávať, eh, tak eh, to treba mať podložené, treba naozaj dávať pozor pri takýchto vyjadreniach. 1,9 miliónov mailov, to je naozaj veľa, neviem, ako ich archivujete, to je len taký, taká technická pripomienka. Tie, ktoré sú mi k dispozícii, tie už sú tiež ale zaujímavé, takže z nich už sa dá tiež niečo vyvodzovať. E-mail z 30. apríla 2012, tam sa k téme NOx emisí e, e, hovorí. vlastne o tom e, vysokom zvýšení emisí NOx v prípade cycle beating a hovorí tam o memory beating. Komisia hovorí o hard cycle beating. Ja nie som technik, neviem, čo to presne znamená, keď sa experti medzi sebou rozprávajú a niektorí eh, hovoria o cycle beating a iní o hard cycle beating. Aký je medzi tým rozdiel? Myslím, že by bolo lepšie, keby sme si jednu vec objasnili. V tom čase všetci eh, vo svete neboli eh, prekvapení, keď videli také veľké rozdiely e, medzi tým testovaním e, v reálnych jazdných podmienkach a v laboratóriu, pretože to testovanie bolo úplne neadekvátne. Takže e, bolo neprekvapujúce, že dostanete iné výsledky, ale teraz išlo o to, do akej miery teda je to možné technicky vysvetliť alebo nie práve preto sme sa snažili lepšie pochopiť tie e, emisie v reálnom svete. A keď ste diskutovali s vedúcim e, e, dopravnej kancelárie EPA v USA, a pýtali ste sa ho na tú reakciu z JRC. Neboli sme prekvapení, pretože sme vedeli, že ten testovací impuls v Európe bol úplne neadekvátny, takže samozrejme e, sa e, e, rátalo s tým, že výsledky v reáli budú úplne iné. Takže preto sme sa sústredili extrémne okamžite na proces výskumu a vývoja. Tá odlišnosť nebola prekvapujúca. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte doplňujúca otázka, aby sme vlastne sa vyjadrili k tomu, čo podal pán Turmes. Keď zistíme, že tá e-mailová komunikácia nie je kompletná, ak to vy rekapitulujete v tom čase, keď ste boli ešte aktívni, to znamená rok 2010 až 2013, ako ste fyzicky vlastne vaše e-maily archivovali, sú na servery, dá sa dá sa to prečítať, alebo tie e-maily, tak ako tu v parlamente, sa potom po 6 mesiacoch automaticky mažú. Je tu skutočne možno problém aj s tou komunikáciou e-mailov, alebo dá sa to ešte nejako reprodukovať? Musím povedať, že ja nie som IT expertom, alebo by som prekvapený, ak by sme nemohli jednoducho zaznamenať všetky e-maily, ktoré tu máme že som si istý, že sa tie e-maily dajú zosumarizovať, dá sa to skontrolovať. Ja som nebol to zaangažovaný, ale nevidím žiadny problém, aby sme si pozreli všetky e-maily a výmeny e-mailové v týchto obdobiach. Nevidím v tom žiadne technické problémy. Nie som IT expertom, ale nech sa páči. Máme systém, pokiaľ ide o e-maily. Tie e-maily, ktoré sú dôležité a relevantné, tie sa archivujú a potom máme ešte automatický systém, ktorý maže tie e-maily po 6 mesiacoch. Takže ak nemáte savenutý nejaký mail vo foldri, tak jednoducho prídete o ňo. Ďakujem pekne. Pán Van de Kamp. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Pán Santi, robíte v tejto oblasti už relatívne dlho. Čo teda robíte, je, že pokračujete ehm, v tej práci ako doteraz. Moja otázka je, že akú úlohu váš inštitút zohráva v tom výbere medzi benzínom a dízlom. Vidíte ruka v ruke s priemyslom, alebo hovoríte, že musíte sa prispôsobiť vzhľadom na to, čo sa deje s tou otázkou čiastok, častičiek. Treba uprednostniť benzín. Mohli by ste nám možno povedať viac tejto téme, ako vám to nevadí? Či ešte jednu otázku má pani predsedkynia? Dobre, takže vypočujeme si odpoveď k tejto. Dobre, takže je jasné, že rozhodnutie, ktorým spôsobom treba ísť, to je od komisie, to nie je naše rozhodnutie. Keď sme my začali pracovať, tak jedna z možných roz... možných riešení bolo, že v svojho času diesel sa vybral ako dobrý systém, pretože sa znížila spotreba, takže sme si mysleli, že toto by mohla byť tá správna technológia v Európe, pokiaľ energetickú eficienciu, to je kľúčové, bolo to, ale to zostane kľúčové. Takže v princípe sa to nezhodnocovalo ako zlé riešenie, ale problém začal hneď potom. Keď sa pozrieme na environmentálny dopad dízu, tak vidíme, že tu je NOx, ale predtým, pokiaľ ide o častice, sme tu mali tento problém. Preto sa sústredíme na environmentálny dopad, nesústredíme sa na strategickú voľbu, či je lepší benzín alebo diesel, pretože si myslím, že Žiadna z týchto technológií nemôže byť definovaná ako riešenie. Musíme ďalej pokračovať s týmito obomi, pokým nebudú elektrické vozidla ešte environmentálnejšie, šetrnejšie, ale pokým sa teda využívajú, snažíme sa minimalizovať dopad na životné prostredie. To je to, čo nám vyšlo. Pokiaľ ide tie ultramalé čiastky a NOx. A teraz súčasne tá, tá technológia, ak sa správne využíva, tak environmentálny dopad dízla je rovnaký ako petrol, teda benzín. Úplne to isté, dokonca možno lepší, ak zvážite aj GTI. GTI pri benzíne je horšie, ale z pohľadu životného prostredia po tejto novej technológii, ktorú tu máme, diesel je rovnaký ako benzín. Thank you wetenschappelijk oogpunt voldoende hebt gewezen op mogelijke nadelen. Myslíte si, že ste urobili dosť, pokiaľ ide vedecký dôkaz na to, aby ste poukázali na možné rizika dízlu? Áno, myslím, že sme vždy zverejňovali všetky výsledky, ktoré sme našli, vždy sme hovorili, Nezabúdajte na to, že sme podpísali aj spoluprácu s tými najlepšími zúčastnenými stranami, pokiaľ ide výskumné stredisko na celom svete, Korea, Čína, Japonsko, Spojené štáty americké. My sme ten problém riešili zo všetkých uhlov pohľadu. Aká je vaša skúsenosť, pokiaľ ide o spôsob, akým komisia využívala vaše výsledky? Vy ste našli veľa zistení, komisia potom jednoducho urobila v rámci reakcie dosť. Nebolo to frustrujúce pre vás, že niektoré z tých zistení vášho výskumného centra boli potom ignorované? Nie. Myslím, že treba urobiť určitý sumár, pretože tie otázky tu sú Treba jednoducho rozlišovať medzi dvomi prácami. Jedna vec je, že treba zlepšiť poznatky, pokiaľ ide o vylepšenie budúcej legislatívy. Tento výskum robíme my. A druhá práca je zase homologizácia. Ako keby ste sa tešili, pozerali dopredu a niekto musí sa pozrieť aj dozadu a kontrolovať, teda robiť policajta. To znamená, pokiaľ ide o pozeranie dopredu, pokiaľ ide o rozvoj technológií, mi ľúto, ak nás príjete navštíviť, tak uvidíte, že tam máte prvé tie filtre, ktoré sme my rozvinuli v spolupráci s priemyslom, pokiaľ ide o tie prvé filtre na časy. A pokiaľ ide o RDE, čo sa teraz predáva, a čo je na prospech európskemu priemyslu, pretože RDE prostupy sa budú eh, implementovať na celom svete, takže pokiaľ ide o výskum, pokiaľ ide o podporu, pozeranie dopredu, pokiaľ ide o podporu inovatívnej legislatívy, tak my sme skutočne oceňovaní ako vedcovie, vedci. A pokiaľ ide o homologizáciu, tak to sa nás netýkalo. A toto je to, čo chýba. To je mi ľúto. Ako som povedal, toto je to, čo chýba v Európe. Ak my budeme rozhodovať v Európe, že budeme mať dôveryhodnú, transparentnú, kompetentnú formu systému, aby sme sa vyhli v Európe týmto istým problémom, tak chýba už iba táto čiastočka Toto ohnívko, že budeme mať orgán, ktorý bude mať kompetenciu, právomoc, metodológiu na to, aby implementovali tie zistenia správne. Potom Európa bude špica. Špičková z celosvetového hľadiska. Pani Bonifa, vážený pán Desanti, nadviažem na to, čo povedal pán Šucha, vlastne IRC vlastne je tu na to, aby sa správne implementovali predpisy. A je tu aj konkrétne nariadenie. A 30% je tu na to, aby sa hľadali vlastne nové technológie, ktoré budú výkonnejšie. Ale z týchto 70% nemôžeme snáď považovať ako všeobecný mandát to, že by sa dodržiavalo nariadenie európske? Čo si o tom myslíte? Nie je to všeobecný mandát IRC, pretože musí IRC jednoducho sa starať o to, aby sa správne implementovali predpisy európskej úrovne. Nie, pani, je mi ľúto na to, aby sa podporovala legislatíva, to znamená, že musíte mať e, vedecké dôkazy, ktoré majú k dispozícii politici regionálni aj národní. A potom sa to implementujú tak, aby sa e, jednoducho situácia mohla aktualizovať, ale aby sa vynúcovala táto legislatíva, to nie je náš mandát. A čo som povedal, čo nám stále chýba, ak by sme boli žiadali o údaje výrobcov alebo dokonca od homologizačných úradov, tak by sme nedostali. Toto je ten problém. My nie sme zaangažovaní v rámci dohľadu nad trhom. Ak teda existuje, my sme ani nevedeli, pretože tu boli iniciatívy na úrovni členských štátov, niektoré to urobili, niektoré nie. My sme nevedeli. Toto je ten problém. Vy ste nevedeli, ale vedeli ste, že tu je problém vy ste nevedeli a zároveň ste vedeli, že tu je reálny problém, pretože ste vlastne podporovali nové technológie RDE. A nakoľko sme my nemohli si pozrieť tento dokument z oktobru roku 2015 po tej afére Volkswagenu, kde je jasne označené, že od JRC e sa žiadala, aby spoločenskými štátmi mali všetky nástroje, ktoré môžu nájsť tieto softverové zastávacie zariadenia. Toto je napísané čierno na bielom, že IRC mala mandát k tomuto. V oktobri roku 2015 ešte boli zodpovední, takže mohli by ste nám dať výsledky tohto vyšetrovania, na ktoré ste dostali vy IRC mandát. Ak správne rozumiem, tak poukazujete na posledný test z tohto roku. Ja hovorím o dokumente, ktorý sme si mohli pozrieť, ale nemohli sme si ho ponechať, ktorý sa dal pozrieť v tomto vyšetrovacom výbore, v rámci ktorého, kde vlastne v zápisnici z oktobra roku 2015, kde sa vyšetroval ten škandál Volkswagen Spojených amerických, tak tam bolo podaná žiadosť voči JLC, e aby s tými partnermi preskúmali veľmi detailne všetky nástroje a všetky tie zariadenia prerušovacie, takže je tu jasný mandát, môžeme teda poznať výsledky. Yes. Yes, we, we were involved as soon as... My sme boli zaangažovaní hneď ako ten škandál prepukol, začali sme reagovať v Európe, začali sme spolupracovať s DG Grow a s ostatnými homologizačnými národmi, na národnej úrovni, aby sme koordinovali tieto prvé národné programy a my sme poskytli určitú formu podpory, pokiaľ ide o identifikáciu tých nedostatkov tých testov, pretože vlastne tieto testy, národné testy, národné programy boli úplne in, inak robené. Takže my sme poskytli usmernenia, ktoré boli do istej miery e, dobré pokiaľ ide národné programy, to sme urobili bezprostredne. A ešte čo sme spravili, je, že sme dostali od DG Grow v maji tohto roku administratívne predpisy, aby sme my začali robiť ten dohľad nad trhom, také prvotné programy. A z tohto dôvodu spomíname, že teraz vlastne máme skontrolované zhruba 4 vozidlá a tá predbežná správa, ktorá bola predložená v septembri, Digigro, myslím, že to ste dostali aj vy pred pár dňami, takže mám za to, že táto správa je teraz k dispozícii, ak to chápem správne. Teda ja neviem, ale nakoľko hovoríte, že to má, máme k tomu prístup, tak bude. My sme sa stretli v rámci komisie a bolo nám povedané, že táto správa predbežná, návrh správy, ktorú sme my zaslali DG Grow, na to, aby sme sa pozerali na prvé výsledky tých Euro 6 vozidiel, ktoré sa testovali za posledné tie 4 mesiace, boli poslané vám, že možno dostanete dnes alebo zajtra. Možno teda dnes. O 7. O 7. po večer.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 vlastne my sme vyvinuli najlepšiu testovaciu technológiu. To radi počujeme. A takisto ste povedali, že dohľad nad trhom je veľmi dôležitý, ale ešte stále nie. Takže tak som to ja vy porozumela na to, aby sme boli vodcovskí na celom svete. Takže tá otázka je, kedy ste poprvýkrát sa zamysleli nad silnou kontrolou trhu na, európskom, na európskej pôde a možno odtiaľ ešte ďalej, kedy ste sa poprvýkrát nad tým zamysleli, kedy ste to poprvýkrát navrhli komisii. Keď sme začali navrhovať tieto nové homologizačné rámce s našimi kolegami na DG Crow, takže nedávno. To znamená nie 2009-2011, ale nedávno. Dobre, takže to je prvá otázka, ďakujem za odpoveď. A druhá otázka je, pretože ste povedali, že ste rozvinuli najlepšie testujúce zariadenie, vrátim sa k tej písomnej otázke, netýka sa to technológií, ale že či skutočne má, si myslíte, že by bolo možné pre výrobcov podviadzať napriek zavedeniu RDE testov z pohľadu vedeckého. A odpoveď nebola uspokojivá pre mňa, pretože ste povedali, samozrejme, cieľom je pri RDE, aby sa to už neumožnilo v budúcnosti. Ale myslíte si, že tá technológia je dostatočne širokospektrálna na to, aby zabránila ľuďom podvádzať takto? Ďakujem za otázku. Myslím, že to je veľmi dôležité. Poprvé zopakujem, RDE je najlepší súčasný krok, ktorý sme mohli kedy urobiť. A to bolo potvrdené aj tým, že z celosvetového hľadiska sa to príjme. Avšak vždy otázka, ako sa to implementuje. To znamená, ak nemáte kompetentnú, kompetentný úrad, ktorý to bude implementovať, tak je jasné, že nikdy nebudete mať garanciu táto tu nie je nikdy. Ale ak máte úrad, ktorý má mandát a môže všetko skontrolovať aj s výrobcom, homologizačný orgán, pokiaľ ide o nejaké podozrenia, ak toto nebude, tak nebojte 100% si istý nie. Treba si uvedomiť, že my sme poskytli najlepší nástroj. Teraz, prosím, inteligentne s ním zaobchádzajte. Kompetentné, transparentné a rozhodné treba s tým nakladať. Nezabúdajte na to, že test RDE, tá metodológia musí byť ešte rozhodnutá v rámci tých toho balíčka máme RDE, pokiaľ ide homologizáciu. Ale pokiaľ ide o prevádzku alebo ohľad nad trhom, tak to tam ešte nie je. Takže tá oblasť, ktorá bude pokrytá RDE, preto som aj povedal, implementácia, spôsob, akým sa to implementuje, takže tam je problém. Potrebujete kompetentné osoby, a transparentnú metodológiu. Vy ste povedali, ale nemohli ste kontrolovať z vášho uhla pohľadu, že či kompetentný úrad členských štátov skutočne postupoval tak, ako mal. Prečo to nebolo možné a prečo ste, nemali ste možno eh, poradiť komisii na to, aby kontrolovala? národné orgány, pretože všetko závisí od implementácie. To ste povedali, legislatíva tu už bola, takže nakoľko vy ste vedecký poradca pre komisiu a neboli ste spokojní s tým, ako to postupuje, neporadili ste komisii, aby kontrolovala lepšie národné úrady, alebo nebola príležitosť na to? Ešte raz. My sme mali viaceré diskusie medzi nami a medzi kolegami ohľadne toho, ale my nemáme k tomu ani jeden e-mail. Dostanete to dnes večer. Takže boli tu diskusie technického charakteru, boli tu diskusie o tom, ako rozvinúť čo možno najrychlejšie to správne riešenie. To bol náš kľúčový cieľ. Realita je teda takáto, ako keby ste chceli robiť niečo, čo, o čom viete od, dopredu, že už toto nedá, pretože právny základ na to neexistuje. Takže my sme sa sústredili na náš mandát, na našu kľúčovú úlohu, že ako vyriešiť tento problém čo možno najrychlejšie a čo možno najúspešnejšie čo možno najrychlejšie sa to teda neurobilo. Povedali ste, že sa to niekedy spomalovalo, niekedy ste mali pocit, že sa to vyriešilo a potom sa to znovu otvorilo. Môžete niekoho obviniť z toho, že to bolo také pomalé? Máme 28 členských štátov. Môžeme to zvaliť na to? Nie. Európsky systém je takýto. E, máme tu viacero členských štátov, záujmov, pohľadov. Musíme s touto situáciou sa naučiť žiť. Takže problém je na úrovni členských štátov. Problém v systéme, ktorý je takýto, je komplexný, ktorý je rozdrobený. Musíme nájsť koncenzus jednoducho. Je mi ľúto, my nemáme jeden úrad ako USA, EP a oni rozhodnú na to vybavené. My to nemáme, my musíme jednoducho prejsť cez tieto výbory, nájsť jednomyselné rozhodnutie alebo väčšinné rozhodnutia, potom môžeme ísť ďalej. Podľa mňa e, ten systém, ktorý máme, nie je zlý. Mohli by ste vybiť niečo ako EPA? To je dôležitá otázka. Pozrite sa na situáciu v súčasnosti v Európe, ja si myslím, že to je skôr syn, skôr je to nemožné, pretože máte národné homologizačné úrady v každej krajine. To znamená, zosústrediť to všetko v jednom úrade, myslím, že to je nočná mora. Čo je logickejšie, je, že ten návrh komisie, by sa, na návrh komisie by sa vytvoril fórum, a zaangažovať členské štáty, ale musí to byť transparentné, treba vymieňať údaje, ktoré ešte nemáme. Potrebujete koncenzus, vždy keď to je potrebné v prípade sporných prípadov a na záver, keď je potom niekto zodpovedný, na to, aby sa išlo až na tú úroveň, ktorú som spomenul. A ako som povedal, komisia má, dáva nám tie kompetencie, ktoré máme. Ale nemáme právomoci väčšie ako tie, ktoré máme. Pán Desanti, že tu je prvá a druhá práca, ale ten tretia bola, že Európska komisia sa má pozrieť, či tie autorizácie, či orgány homologizujúce, či si robia svoju prácu. Pán Potočník, pán Falkenberg, právne služby, oni povedali na vypočutiach, že tu bol prípad porušenia a preto by sme chceli vedieť, kto viedol váš tým v roku 2010, kto boli partneri v DG Enterprise, kto navrhol správu. Je to jednoduché. Ja som bol šéfom, autormi správy bol Pierre Bonel a mnohí iní, Martin Weiss. Dá sa ľahko eh, rekapitulovať, kto bol eh, zúčastnený. Používali ste maily? Neboli tu maily na operatívnej úrovni, ľudia v Bruseli vyspre a ako si vymieňajú správy mailami. Ak by som mal hádať, tak poviem, že nie je nič zvláštne na tom, že vidieť medzi DG Enterprise, DG Clean, DG Environment a nami, že boli medzi nami asi maily. Uh, ale nie je tu jediný mail, ktorý by smeral do tohto výboru. Asi ste tiež prekvapení. Ve, predtým ste povedali, čo si veľmi dôležité, že testovací proces a právny základ v Spojených štátoch sa veľmi od Európy nelíši. Môžete to upresniť? Teda nie je taký veľký rozdiel, pokiaľ ide a, a automobilový priemysel. Teda nie je to problém štandardov, Toto by sme mali hneď vylúčiť. E, pokiaľ je o štandardnú úroveň, tak mnohé veci sa veľmi podobajú. Prerušovacie zariadenia. 300 tisíc e, e, dízlových motorov v Spojených štátoch. Oni to zistia. My máme milióny týchto rozdielov. My to nezistíme. Prečo? Prečo? Kde je ten rozdiel? už som to povedal, rozdiel je v trhovom dozore nad trhom. Ani oni totiž nezistili všetkými tes- testami, pretože ten software, e, ktorý to rozpoznáva v špecifických testoch, môže tu byť aj iný rozdiel. V Spojených štátoch je to environmentálna inštancia a v Európe je to prie, e, inštancia priemyslu. Je to rozdiel, ako som povedal, dozor na trhom. Vy máte politicky rozhodnúť. Samozrejme, že dozor nad trhom je viac na to, aby eh, sa chránilo zdravie ľudí a bolo by to logickejšie, než eh, mať to v DG Envy, nie v Enterprise. JRC má kontrakt s DG Envy do roku 2000. Veď náhle v roku 2007 DG Environment už nie je e, kompetentné. Ide to do DG Enterprise. Prečo? To sa nemôžete pýtať mňa, pán Turmes, prečo portfólio e, prejde z jedného DG na iné. Neboli ste ale prekvapení, že environmentálne otázky už nemali na starosti NV a smerovalo do priemyslu? Vás to neprekvapilo? Bol som prekvapený, ale kým budeme naďalej robiť testy a pracovať tým spôsobom, pre mňa je to v poriadku. Zvyčajne na komisii to nie je jedno riaditeľstvo. Zúčastňujú sa všetky ďalšie. Všetky tie PEMS pre súkromné vozidlá. Prečo sme tratili dva roky medzi e, rokmi 2011 a 2012. TU Grác. Každý expert vedel, že to nebude dobre fungovať. To bolo len získavanie času, maskovanie. Prečo uh, e, e, DG Enterprise, ktoré vedelo stretnutia, netrvalo na odstránení? Keď sa pozeráme späť, sa veľmi ľahko kritizuje Verte mi však, že my sme vyvíjali úplne novú technológiu a museli sme nájsť konsenzus medzi odborníkmi. Experti majú svoje vlastné pozadie názory. Nebolo to ľahké. My v IRC e sme robili množstvo testov, aby sme identifikovali za a proti pre každú metodológiu. Posledná otázka. Kto mal na starosti testovanie VRC? Kto bol v DG Enterprise partner, partnerom? Potrebujeme tie maily. Pokiaľ si pamätám, tými hlavnými aktér, aktérmi z našej strany bol Martin Weiss a Pierre Bonnell. Hlavní aktéry pre naše testy za e, skutočné prevádzky. Na druhej strane Filip Jean. Steininger. Vy to viete lepšie ako ja. Môžeme to však preveriť. Posledná otázka pani Evy. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý večer, pán Desanty. Chcela by sa mať položiť otázku Eh, keď je Artemis Driving Cycle, viackrát som sa k tomuto bodu vrátila a myslím si, že je dôležité ho spomínať. Takže v momente definovania nariadenia 715 eh, sa vedelo, že text eh, úplne neodráža reálne podmienky. To je rok 2007. Za všetky tieto roky Pokiaľ ide o stratégiu, sa pýtam, napriek teda tejto e, technológie e, e, rea- testovania za reálnych jasných podmienok. Určite je ťažké všetko to nadefinovať tak, aby, to, aby výsledky boli presné. Prečo za všetky tieto roky ste sa neroz Eh, hodli urobiť nejaký iný test ako Common Artemis Driving Cycle. Eh, samotná Európska agentúra ho použila na monitorovanie vo svojej správe minulý rok. Samotní eh, konštruktori automobilov tento test, pokiaľ viem, používajú na testovanie svojich vlastných automobilov, aby mali k dispozícii spolahlivé výsledky. Veľmi často Určite e, váš protiargument bude, že to nie je reprodukovateľné, no ale ani PEMS nemôžeme povedať, že by bol e, taký reprodukovateľný. Takže prečo ste sa nerozhodli použiť e, takúto typológiu testovania? Um, poviem v angličtine. Ne, nezamieňajme si veci. PEMS doplňa uh, jazdný cyklus. Potrebujeme obe. Ak aj chceme vyvinúť cyklus, potrebujeme PEMS na emisie mimo cyklu. Ak máme, ak by sme sa rozhodli poz, pozerať sa na Artemis, nič by sme nezískali. To, to bol cyklus, ktorý nebo... Museli sme ísť screeningom bolo by to trvalo minimálne 2 roky, takže rovnaký čas, ktorý sme potrebovali na celosvetový e, cyklus. Artemis napríklad. Údaje z Francúzska, Italienska, Grécka. Namiesto nového cyklu, ktorý mal údaje odšadiaľ. Takže veľmi inovatívna snaha, ktorá by umožnila e, naozaj dynamické testy. Nezískali by sme žiadny čas. Dokonca, aj keď Artemis bola dynamická, ale bol to na úplne iný účel. Emisné faktory nie na homologizačné testy. Takže úsilie na vyvinutie v OSN testy novej dynamiky. To bol dobrý výber, to bol na skutočných údajoch. Step ahead in the right direction. So I'm very much convinced e, Myslím si, že Európa prijala správne rozhodnutie správnym smerom. Či už by to trvalo rok viac, či menej. Takýto máme systém. Musíme si vytvoriť e, konsenzus o technickej úrovni. Però... Ďakujem vám za túto vašu odpoveď, ale chcela by som upresniť, že napriek tomu, že sú tu tieto technické ťažkosti pri identifikovaní testov, zdá sa mi, že predsa len dva roky, o ktorých ste hovorili, e, že by sme neboli e, veľa času e, získali aj to, čo sme mohli získať, sa vlastne sa dá previesť na roky a ľudské životy pretože vieme, aký e, dopad to má na predčasné e, úmrtia, tento vysoký, e, vysoká úroveň NO2 a ich častíc 70 tisíc úmrtí ročne. To naháňa zimomriavky. Takže za všetky tieto roky ste sa mohli snažiť zaoberať aj nejakými paralelnými, vývojom paralelných spôsobov E, budem hovoriť po taliansky. Problémom nebol cyklus. Mali sme to náhradiť dynamickejším cyklom. Problém e, sú emisie mimo cyklu. Tie e, môžeme iba túto inou metodou testovať. Neba je zlepšením. Ale nikdy by sme sa neboli vyhli problémom. Treba sa zamerať na RDE, ale aj e, vytvárať nové dynamické testy. Len e, za zdá sa mi, že som si e, všimla, že aj v Taliansku sa práve tento systém používa a to za účelom, aby diskrepancie bol nižšie, to tam medzi tými 5 až 7 e, e, rázmi, takže je, pokiaľ ide o ten aktuálny e, problém, stupeň znečistenia, situáciu by to z môjho pohľadu bolo riešilo. No- Nič by to nezmenilo. Teraz by sme boli mali dve rôzne riešenia. Artemis pre Európu a potom celosvetový dynamický test. Pre, podľa mňa je oveľa lepšie mať dvojité VLTP. Z dynamického pohľadu je tá otázka uzavretá. Ďakujeme a tým e, končia dnešné dva hearingy. Ďakujem za odpoveď na všetky otázky, jasné stanoviská. Ako som bola povedala, Asi tu budú ešte doplňujúce písomné otázky z 7. decembra, ale ak by e-maily prišli neskôr, určite tu bude flexibilita k tomu. Ľudia z komisie by nám prosím mohli pomôcť e, byť čo najrychlejšie ďalšie stretnutie 5. decembra v pondelok. Ďakujem, pekný večer a pekný víkend.